E, zmeny v štruktúre na úrovni krajín, ale Európskej únie. Mm, treba nám zvyšovať zamestnanosť a urýchliť e, hospodársky rast. Jednoducho potrebujeme stratégie. E, predsedajúci žiada rečničko, by hovorila troška pomalšie. Dobre, takže pokračujem. Ako som povedala, my musíme podporovať dobré ekonomické vládnutie a na to potrebujeme kvalitné štatistické údaje mechanizmy e, riadenia trhov. A ja si myslím, že toto všetko môže byť len v prospech európskych občanov. Kríza sa totiž dotýka e, nás všetkých, nie len tých krajín, ktoré ňou momentálne trpia. A preto potrebujeme e, vyššiu koordináciu a najmä solidaritu spoločenstva. Pán Madlener, ďakujem veľmi.